Dámy a páni, vážené kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa všetci. Nous avons droit à une euh, très grande Mali sme právo na veľmi veľkú sálu vzhľadom na dôležitosť výboru pre rozpočet. Ale zatiaľ to nezodpovedá, táto veľká sála, počtu prítomných poslancov a preto by som chcel poprosiť poslancov, aby sa čo najrychlejšie usadili. A takisto poslúchačom a divákom pripomínam, že sú vítaní a že by mali ostať pokiaľ možno potichu. Máme dva pol dne na schôdze. Dostali ste program rokovania. Predtým, než začnem s programom, chcel by som nášmu pánovi kolegovi Ješekovi Vlozovičovi poblahoželať k narodeninám. Včera mal narodeniny a chcel by som mu zaželať všetko dobre v mene celého výboru. Máme tu riaditeľa, generálneho riaditeľa DG eh, Budget. Zajtra tu však eh, nebude môcť byť prítomný, pretože sa musí eh, zúčastniť stretnutia kolegia komisárov, ale dnes nás mohol poctiť svojou prítomnosťou. Videli ste teda návrh programu rokovania, niekoľko malých zmien. Ešte niečo treba upresniť. Dostali ste dokument a doplnkový dokument s poznámkou o pomoci, ktorú dostane Haiti po zemetrasení. Tento bod preskúmame pod číslom 19 nášho programu zajtra predpoludním. poludním a bude prítomný aj zástupca komisie pán Manzervizi, je to generálny riaditeľ DGDV a pán Cangl, uh, generálny riaditeľ DECA. Samozrejme, že som pozval aj mojich kolegov z AFETu a z výboru DEVE, aby sa eventuálne zúčastnili a prípadne poslali aj príslušného zástupcu komisie. Môžu sa zúčastniť tejto výmeny názorov. Je jasné, že Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby pomohla obyvateľstvu, ktoré bolo zasiahnuté touto tragédiou. Existuje súbor naliehavých eh, opatrení, ktoré prijala Európska komisia, alebo ich môže E, prijať, ale e, do určitej miery je potrebný aj súhlas Európskeho parlamentu. Máme naliehavé postupy, ktoré môžeme v takejto príležitosti využiť a chceme to urobiť zajtra pred poludním, takže budeme mať ešte bod 19 na programe rokovania. Toto, na toto popoludnie máme ešte jednu malú zmenu. Bod 7 ktorý sa týka Eh, stanovenia hrubého národného dôchodku. Spravodajca je Jean-Luc Dean. Je teda spravodajcom a toto sa presúva za body 8 a 10. A to isté platí pre bod 9. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii Reimera Bögeho. No a potom tu máme bod 11, prechod zo systému SIS-1 plus na SIS-2 e, druhej generácie. To presunieme na inú schôdzu e, na žiadosť Alexandra Alvara, spravodajcu, ktorý ešte potrebuje dodatočný čas. Zajtra predpoludním v súlade s našou tradíciou začneme druhý pol deň našej schôdze hlasovaním. Nemáme veľa vecí na hlasovanie. Máme naplánované tri body. Môže sa stať ale, že budú iba dva. Musíme na stretnutí s ko- koordinátorov a za prítomnosti pána Vladimíra Maňku, spravodajcu, zistiť, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu zajtra pred poludním musíme zohľadniť informácie, ktoré sme e, dostali nedávno, na základe ktorých sa zdá, že musíme urobiť ešte určité upresnenia predtým, než výbor pre rozpočet e, bude e, môcť hlasovať. Ak pán Vladimír Maňka sa vyjadrí, veľmi to oceníme. Čiže zajtra by sme mali hlasovať o 13. a 14 o e, výročnej správe o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Ale bohužiaľ Nadežda Nejnsky tu teraz nie je, pretože mala um, malú nehodu, malý problém, ale myslím, že kolega akceptoval, že ju nahradí. Potom, pokiaľ ide o bod 14, Monika Holmajer e, je takisto chorá, dostala chrípku a formu, ktorú nepoznáme, ale nie je to veľmi vážne zatiaľ. Ale pani Ingeborg Gressle prevezme jej úlohu a ako vždy bude výračná. <clears throat> Takže, ako som povedal, ešte tá 19. Um, ehm, Haiti. Nemáme tu e, žiadne žiadosti o, pres- o transfery máme začiatok roka, takže zatiaľ máme rozpočtové prostriedky na tých položkách, kde ich potrebujeme. Ak nemáte pripomienky, tak e, bod 1 považujem za schválený. Oznámenia predsedu máte zoznam od jazykov, ktoré môžete využiť. Máme dnes 20 sedmičku rumunčinu. Neviem, ale prečo nemáme rumunčinu zajtra, takže dnes môžete využiť e, rumunčinu. E, dnes je naša schôdza prenášaná e, na internete. A ako uvidíte v dokumente Kobu News, verzia, internetová verzia rozpočtu na 2010 bola zverejnená na Eurlexe, máte tam adresu. Bod 3 schválenie zápisnice zo schôdze 16. novembra 2009. Ak nemáte pripomienky, považujem tento bod za schválený. To isté platí aj pre štvorku e, schôdza, ktorá sa konala 1. a 2. decembra 2009. A teraz môžeme pristúpiť k bodu 5. Výročná správa za rok 2008 o uplatňovaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Máme schváliť alebo respektívne poskytnúť stanovisko ako tradične a preto bude mať slovo pán Guatier. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Pripomenuli ste nám, že nahradím pani Nejsku. My sme spolupracovali veľmi úzko, pokiaľ ide o túto správu o SZBP. Tento rok podpíše toto stanovisko pani Nejsky, ale dovolte mi, aby som vám ja teraz predstavil niekoľko bodov. Rok 2008 bol rekordný, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Dosiahli sme značné zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A dokonca je to aj viac, než sme dosiahli na budúce roky z rôznych dôvodov. Mali sme tu rôzne akcie v Kosove, v Gruzínsku a tak ďalej. Rovnako ako v správe Albertiny sa aj v našom stanovisku poukazuje na to, že Ide iba o 4 prostriedkov, ktoré sa využívajú z celého okruhu 4 a predložíme aj pozmaňovací návrh, aby sme inak naformulovali odsek 1, aby sme počiarkli e, tú, ten nízky podiel e, týchto prostriedkov na rozpočte Chceme skrátka vyjadriť obavu, že k dispozícii bolo tak málo finančných prostriedkov. Ďalší aspekt stanoviska pani Nejsky sa týka medziinstitucionálnych otázok. Hovorí sa o osobitostiach rozpočtového konania pre SZBP. Ide o bod 43 MID. Sú teda zase znova obavy, pretože vidíme značný rozpor medzi rozhodovaním na rade, medzivládnym rozhodovaním a potom financovaním priamo z rozpočtu spoločenstva. To znamená, že parlament je súčasťou rozpočtového konania. Potom ďalšie aspekty, napríklad konzultačný postup, pravidelné vypočutie je tiež súčasťou MID z roku 2006 medzi Európskym parlamentom a politickým výborom. A my by sme boli radi, keby tieto konzultácie mohli byť ešte rozšírené, aby sme mohli lepšie zhodnotiť tie akcie, ktoré sa už uskutočnili. Navrhujeme analýzu, pokiaľ ide o náklady a prínosy SZBP a SBOP v porovnaní s ďalšími aktivitami Európskej únie. Teraz sa dostávam k tej časti stanoviska, kde ide o iniciatívy, pokiaľ ide o optimálne využitie prostriedkov v rámci SZBP. Spoločné postupy nám chýbajú, chýbajú nám spoločné výcvikové aktivity pri civilných e, akciách. Ťažké je nájsť e, zodpovedajúci personál. Z toho vyplýva, že Mnoho osôb sú nie sú teda vyslanými zamestnancami, ale majú priame zmluvy, priame kontrakty a preto požadujeme zlepšenie situácie, teda vytvorenie takej situácie, aby mohli členské štáty vysielať personál. Dôležité je aj posilniť spoločné kapacity v rámci SZBP, napríklad tábory, dopravné prostriedky a tak ďalej. V Kosove už sa takéto veci dejú. Ďalšia vec, to je kontrola menovania osobitných predstaviteľov Európskej únie. Toto je historická požiadavka, ktorú opakuje Európsky parlament. Už a na záver. Dovolte ešte vyjadriť ďalšiu obavu. Týka sa nedostatku transparentnosti a informácií, pokiaľ ide o financovanie vojenských akcií. Zmluva nepredpokladá, že by z rozpočtu EÚ takéto akcie mohli byť financované. Lisabonská zmluva predpokladá aktívnu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú politiku. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa týmito otázkami zaoberať, aby Európsky parlament mohol eh, plniť túto funkciu kontroly, pokiaľ ide o všetky akcie v rámci SZBP vrátane tých vojenských. Potom tu máme také trošku technickejšie pozmeňovacie návrhy. Chcem hovoriť o jednom z nich po konzultácii so sekretariátom. V súčasnom texte je trošku nejasnosť, pokiaľ ide o bod 41.3 Lisabonskej zmluvy Tento článok pozostáva z dvoch častí. My hovoríme o tej časti, ktorá sa týka Európskeho parlamentu, ktoré sa týka rýchlejšieho financovania civilných operácií. Ale toto sú vojenské operácie, ktoré často vychádzajú z členského členských štátov. V tom prípade Európsky parlament nemá takéto konzultačné právo, no ale my si myslíme, že aj tam by mal byť Európsky parlament silnejšie zakomponovaný. Toto je taká skôr technická zmena, je to lepšia formulácia. Toľko teda k jednotlivým bodom stanoviska z mojej strany, no a teším sa na poznámky kolegov. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, drahý kolega, za túto veľmi jasnú prezentáciu hlavných bodov e, stanoviska a takisto pozmeňovacích návrhov, ktoré chcete doplniť. Kolegovia, máte ešte pripomienky? Nie. Pripomínam, že je to iba stanovisko. Bohužiaľ, je to, týka sa to roku 2008, čiže už je to trošku neaktuálne, najmä pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Je aktualita e, vždy dôležitá, ale je to stanovisko, ktoré má predsa len politickú závažnosť, určitú, pretože bude vydané a bude prijaté na plenárke v období, keď sa pripravujeme na rokovania s komisiou a s radou o implementácii v súlade s Lisabonskou zmluvou o implementácii e, nového, novej služby pre vonkajšie činnosti a teda v súčasnej dobe sa tvorí nová zahraničná politika. A preto toto stanovisko bude odhlasované vo e, výbore e, na ďalšej plenárke a bude to prvá príležitosť pre Európsky parlament, aby zaujal stanovisko a aby ukázal, ako chce zlepšovať veci v budúcnosti. Ak už nemáte pripomienky, ďakujem pánovi Botierimu a pripomínam, že dnes o 19. hodine sa končí lehota na podávanie pozmenujúcich návrhov. Zajtra o 9. budeme hlasovať o návrhu stanoviska a pozmenujúcich návrhoch a potom bude predložený tento návrh výboru AFET, ktorý správu e, príjme do 23. februára, aby to bolo na druhej plenárke v marci. Takže teraz prejdeme k bodu 6. Rozpočet na rok 2011. Pokiaľ, pre, prepačte, pokiaľ ide teda o e, základný rozpočet a potom ďalšie inštitúcie. A Sidonia Elžbieta Jedrževská je spravodajkňa som veľmi rád, že jej môžem dať slovo a bude mať prvý prejav ako spravodajkyňa v našom výbore. Speak... Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky, lebo som si uvedomila, že si nesom istá, či poznám tú terminológiu rozpočtu aj v polštine. Takže na teraz preferujem angličtinu, možno neskôr sa odvážim hovoriť aj po polsky o týchto témach. Je to moje prvé vystúpenie tu vo výbore v súvislosti s mojim rozpočtom na rok 2011. Dovolte mi, aby som teda prezentovala moje nápady, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. A samozrejme, že sa poteším vašim návrhom k mojim predbežným poznámkam. Dovolte mi uviesť dve otázky. Poprvé, predbežný dokument, na ktorom som začala pracovať s Laslom Šurianom. Je to pracovný dokument, máte ho k dispozícii, rozdali vám to a chcem sa podekovať sekretariátu, že tento dokument vypracoval pod takým obrovským časovým tlakom. Nie je to konečná verzia, ale sú tam už zahrnuté niektoré dôležité otázky spojené s výročným rozpočtovým konaním podľa Lisabonskej zmluvy. Rozpočet na 2011 postup na jeho príjmanie bude veľmi zaujímavý, pretože sme pionieri, priekopníci. Poprvýkrát budeme pracovať na ročnom rozpočte podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy. Tento návrh dokumentu je takým určitým takúto informáciou pre vás. Uvádzame tam všetky dôležité veci, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. To celé je už e, pokryté spoločným vyhlásením. A pani e, Gikan sa tomu už venovala v minulom mandáte aby sme to teraz zhrnuli v tomto dokumente. Sú tam tri prvky, výklad Lisabonskej zmluvy, ďalej práca z predchádzajúceho funkčného obdobia a interpretácia spoločného vyhlásenia e, z minulého roka. Je tam tzv. pragmatický kalendár. Podľa mňa je dôležité sa podľa neho orientovať. Tiež tam nájdete niektoré procedurálne otázky, ktoré sa týkajú toho nového rámca. Nie je to politický dokument, to je dôležité povedať. Nie je to žiadne politické vyhlásenie, je to skôr taká pomoc, eh, na základe ktorej budeme organizovať našu prácu. Dúfam, že po mojej prezentácii sa vyjadríte k tomu, čo tu odznie. Ja už mám určité nápady, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011. Pevne verím, že ma podporíte, pokiaľ ide o tieto nápady. Dovolte mi navrhnúť nasledujúce témy na 2011. Poprvé, mládež. Mladí ľudia v kontexte mobility od vzdelávania k práci. Je to vlastne problematika týkajúce sa nájdenia prvého zamestnania. Toto je naozaj mimoriadne aktuálne v kontexte hospodárskej krízy, ďalej mobilita v rámci vzdelávania, to je teda mobilita študentov, žiakov, učňov a výskumníkov. Európska únia samozrejme už má viacero programov, ja sa im povenujem a uvidíme, ako by sme ich mohli vylepšiť v rozpočte na rok 2011. Ďalšia dôležitá vec je potrebné vnímať eh, mládež ako také určité moto, ale aj východisko zamýšľania sa reflexí nad ďalšími témami, výskum vo všeobecnosti, inovácie. Zároveň ma zaujíma otázka sociálnej inklúzie. Toto sú teda v stručnosti tie moje nápady. Dovolte mi poinformovať vás o jednej výzve, ktorá zatiaľ tu je. Nemáme ešte fungujúcu komisiu, preto musíme ešte vyčkať na výročnú stratégiu politík. Európsky parlament môže reagovať teda nebude, nebude reagovať, nebude e, čakať na akciu komisie, ale my sa vyjadríme ako, ako prvý v tomto roku. E, ja by som bola rada, keby sme to urobili formou rozpočtových usmernení. Pevne verím, že do budúcej schôdze, budúci mesiac budem schopná pripraviť takéto rozpočtové usmernenia A ako výbor pre rozpočet by sme potom mohli odprezentovať tieto úsmernenia v marci na marcovej plenárke. Takže pracovný dokument máte k dispozícii. Dúfam, že keď bude vo finálnej verzii, tak e, všetci dobre pochopíte, ako to bude s tým rozpočtovým konaním. E, taktiež sa tam zaoberám, taktiež dúfam, že nám uľahčí dialog s e, špecializovanými výbormi neskôr. Takže Tiež sa teším na vašu reakciu, pokiaľ ide o tie mnou navrhované témy, mládež, mobilita. A ešte dúfam, že ma teda podporíte v najbližších týždňoch pri príprave rozpočtových usmernení. Ďakujem. Ja. Ďakujem, Sidonia. Máte pripomienky? Pán Šurian. Köszönöm a szót, elnök úr. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Prvou pripomienkou mojou by je, že sa veľmi teším, že v januári sa púšťame do práce. Zdá sa, že sme v nejakej novej situácii, pretože sa uskutoční pre parlament iba jedno čítanie. No a Viem, že hovoríme o pracovnom dokumente, dostali ste ho k dispozícii, nie je to zatiaľ e, konečný návrh, ale som si istý, že všetci viete, že celé rozpočtové konanie bolo ukončené. Nebo to konanie bolo ukončené, no a ja som tiež rovnako veľmi rád, že pravdepodobne v marci parlament eh, navrhne svoje základné usmernenia o tom, čo by malo byť obsahom toho rozpočtu. V rámci nového systému komisia predloží prvý návrh rozpočtu, ale nie je to až taký rozdiel, či bude vnímať názory parlamentu. No a my už sme už hovorili o mládeži, je dôležité niečo zmeniť. Rovnako výskum a vývoj sú dôležité a nesmieme zabúdať ani na to, na tradičné úlohy, ako je napríklad politika súdržnosti. Ja by som bol veľmi rád, ak by politické skupiny podporili spravodajkyňu a mňa a aby sme sa posnažili upriamiť naše snahy rovnakým smerom, pretože momentálne sa spúšťa program 2020 a nemôže, nemôže to ostať len pri krásnych slovách. Nie, musí to byť viac. A nemôžeme neustále opakovať, čo sa stalo s Lisabonským programom. Už mali sme množstvo pekných nápadov, od ktorých prešlo už 10 rokov a my nie sme to najdynamickejšou a najsilnejšou ekonomikou sveta. Nie. Práve naopak, nezamestnanosť je pomerne vysoká. No a vôbec nepatrí minulosti. Ja si myslím, že úlohou výboru pre rozpočet je byť takým dynamom v našich snahách a zaisťovať, že sú a budú rozpočtové zdroje na dosahovanie našich cieľov. Takže mali by sme prejsť od um, želaní k skutočným zlepšeniam, inováciám a prebudeniu toho programu. No, ja si myslím, a ja by som bol veľmi šťastný, ak by sme o 10 rokov Ehm, mohli povedať, že e, druhý program prekročil veľmi výrazne naše očakávania. No a ja si myslím, že by bolo dobré e, skutočne zapustiť do rozpočtu 2011. No a EPP sa na túto prácu, na tento rok veľmi teší, pretože vidíme a očakávame e, priebeh toho roku úplne iný, ako bol tento minulý. Ďakujem pekne. Sidonia Alžbieta veľmi múdro poukázala nie na príliš mnoho priorít, ale len na niekoľko. A myslím, to je práve dobré v rámci rozpočtu, že si zvolíme len pár priorít a to znamená, že máme takú druhú vlnu priorít a to znamená, že nie všetko môže byť hlavnou prioritou. Čo sa týka druhej, kola diskusí, tak je tu veľmi dôležité veľmi zdôrazniť tie veci, o ktorých si myslíme, že na, na ne netreba vynakladať tak veľa peňazí pretože nemôžeme pridávať do každej výdavkovej položky stále ďalšie a ďalšie prostriedky na to, aby sme uspokojili všetky priority, ktoré má parlament. Rovnako to je dobrá príležitosť v rámci Lisabonskej zmluvy, pretože máme väčšiu zodpovednosť a rovnako väčší vplyv. A ja som presvedčený, že môžeme ovplyvniť nový spôsob myslenia na komisii. Toto meškanie s vymenovaním komisie rovnako hrá nám do karát. Aha, takže vítam váš návrh a, a príjmam spoluprácu skupiny ECR. Ďakujem pekne. Ďakujem. Milý kolega, pán Abad. Drahí kolegovia, dobrý deň. Chcel by som najskôr poblahoželať e, Sidony k tomu, že bola vymenovaná za spravodajkyňu. A chcem povedať, že rozpočet na rok 2011 je veľmi dôležitý, pretože e, vytvárame nový rámec, e, procedurálny rámec pre Lisabonskú zmluvu. Je to veľmi dôležitý rozpočet, musíme sa zameriať na tradičnú komunitárnu politiku, ako napríklad poľnohospodárska politika ktorá nám veľmi leží na srdci a okrem toho aj financovanie nových politik, napríklad priemysel alebo vesmírna politika, k tomu ešte sa vyjadrim neskôr. Chcem ale pripomenúť jeden bod, ktorý spomenula aj Sidonia, a to je práve politika pre, pre mladých. Som veľmi rád, že v rozpočte na rok 2019 sú mladí ľudia prioritou a chcem povedať, že môžete v tomto rátať aj s nami, pretože som v medziskupine pre otázky mládeže a e, my uplatňujeme globálny prístup, čiže nie iba mobilita, ale zameriavame sa aj na výskum, inovácie a vzdelávanie a preto môžete rátať, e, že v budúcnosti predložím konkrétne návrhy na to, aby som, som posilnil mobilitu mladých e, v Európe, ale zároveň aj s cieľom posilniť integráciu mladých v celej Európe. Ďakujem, Damian. Teraz pán Portaš. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul prvé podnety a návrhy kolegov, ale aj tak by som chcel povedať pár vecí, ktoré sa týkajú aj komisie. Teraz začíname s rokovaním rozpočte na rok 2011, ale zatiaľ vôbec nevieme, aké budú ciele v rámci strednodobých prepracovaní e, finančných perspektív. Finančná perspektíva e, sa bude aj jeho zmeny týkať aj roku 2011. Takže nie len, proti, len, nie len to ma znepokojuje, ale aj rôzne lehoty. Takže do apríla alebo mája nemôžeme vrátať Predtým nemôžeme rátať s politickým dokumentom španielského predsedníctva, ktoré sa má zaoberať s perspektívou do roku 2020. No a to znamená, že nevyhnutne rozpočet na rok 2011 bude kontinuitou e, so súčasnými rozpočtami. Takže to treba predpokladať a očakávať. No a vzniká tu určitý rozpor, alebo vznikne možno medzi tým, čo budú naše budúce ciele a skutočnosťami alebo realitou, ktorá sa vytvorí. No druhá pripomienka vyplýva už z tej prvej. Ja som predstavený o tom, že tento rozpočet je, bude pokračovanie predchádzajúcej politiky a nebude veľkou zmenou. A, a to povedal už aj kolega Brockhaus. Takže určite budeme musieť ešte veľa urobiť. No a čo sa týka vyhodnotenia nevyhnutných, tých nie nevyhnutných alebo zbytočných výdavkov, pretože to je jediný reálny manevrovací priestor, ktorý máme na to, aby sme dokázali formulovať nejaké veľmi ambiciozne ciele. A preto myslím, že v rámci rozpočtu 2011 by sme sa mali sústrediť na tie výdavky, kde je možné niečo ušetriť. No a tretia pripomienka sa týka mládeže. Už v Taliansku je človek mladý do 39 rokov. No a na vidieku dokonca až do 40. Takže čo máme na mysli, keď hovoríme o mládeži? Ja myslím, že podnet kolegyne by sme mali rešpektovať, ale e, takéto pojmy treba najskôr objasniť. Takže Takže treba presne jasne povedať, o čo nám skutočne ide. Merci, mon cher collègue, monsieur God... Ďakujem, kolega. Teraz pán Godmanis. Good chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel len dodať niečo k kohezii. Pán Šurian to už vysvetlil. Ja by som rád dodal jednu vec. My dnes vo výbore Regi sme si vypočuli niečo o plánoch pre roky 2010 a implementáciu 2009 mm, mm, financovanie politiky regionálnej súdržnosti. A musím povedať, že nedostali sme žiadne konkrétne odpovede. Generálne riaditeľstvo Regi nás informovalo, že plán bol splnený veľmi dobre na 99 a viac percenta. Na druhej strane však nebolo vôbec jasné, koľko rokov sa prenáša do rozpočtu roku 2010 s ohľadom na starú perspektívu 2026. A už sme hovorili, že to je položka vo výške niekoľko miliard eur. Takže nielen z politického, ale aj z finančného hľadiska alebo z účtovného hľadiska je potrebné venovať tomu veľmi veľkú pozornosť. Plánovanie a plnenie platobných záväzkov a platieb všetkých alebo platieb všetkých finančných prostriedkov. Ja si nemyslím, že v roku 2011 e, zažijeme situáciu, že tá anticyklická politika skončí. E, znamená to, že e, vlády nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby zaistovali investície, pretože budú musieť e, krátiť deficity a vznikne tým väčší tlak využívať európske finančné prostriedky a tým tlak na štrukturálne fondy. No a ja si myslím, že ten posledný návrh, e, o ktorom budeme tiež navrhovať, e, rokovať, je návrh rady, ktorá upravuje návrh Európskej komisie o financovaní, no a je tým smerom, že krajiny, ktoré budú mať HDP a, a spomalí sa rast HDP o viac ako 10% e, v rokoch 2009 2008 budú vyššie nároky, ale zatiaľ to nie je rozhodnuté a rovnako e, rozhodnutie padne vo výbore REGI, ktorý je gestorským, ale treba to diskutovať aj na tomto výbore, pretože bude to mať dopady e, na budúci prístup k vynakladaniu týchto prostriedkov. No a posledná vec, ja si myslím, že to je veľmi vážne. My dnes budeme hovoriť o globalizačnom fonde. Boli predložené niektoré nové návrhy, predkladajú sa nové návrhy, ale v konečnom dôsledku e, tie peniaze vôbec neexistujú, nie je tam žiadna, žiadny rozpočtový riadok. A z toho dôvodu Môžeme len dúfať, že niekde sa objavia v niektorých riadkoch nejaké peniaze, tak aby sme dokázali pokryť aj tieto potreby. A nie je to len fond na prispôsobenie sa globalizácii, ale aj iné fondy, ktoré nie sú priamo uvedené v rozpočtových riadkoch. A je to veľmi závažná otázka, pretože to je nejaký rozpor. Pretože my zvyšujeme výdavky s nádejou, že niekde v rozpočte sa peniaze nevynaložia a nevyčerpajú náležite. To je však veľmi nebezpečný prístup. Ak sa to nepodarí, tak budeme mať v budúcnosti problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem, milý kolega, pani Kavalo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel eh, podporiť návrh Sidonie. Myslím, že treba venovať pozornosť vzdelávaniu, výskumu, vývoju a tak ďalej a tak ďalej. Budovaniu ľudského kapitálu a mladým ľuďom to sú eh, dôležité veci pre našu budúcnosť, našu konkurencieschopnosť. Potrebujeme nové finančné zdroje pre konkurencieschopnosť a inovácie. ďalšou vecou je ten spôsob, ako využívame E, zdroje, či už hovoríme o energetike alebo iných zdrojoch. No a my musíme zajistiť, aby sme netrpeli nedostatkom týchto, týchto prírodných zdrojov, pretože to by mohlo mať dopad na naše na dodavky energií. Takže na to treba zohľadom na tento rozpočet neustále myslieť. Ďakujem. Teraz Eider Gardia Saval. Señor presidente, eh, me gustaría hacer algunos comentarios sobre... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som povedala pár poznámok k tomuto dokumentu, o ktorom momentálne hovoríme. Čiže hovoríme o Lisabonskej zmluve do platnosti. Ja sama by som potrebovala nejaký čas na to, aby som sa tým zaoberala. Vzhľadom na to, že teraz vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a my už sme v minulosti venovali určitý čas predtým, než Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti tejto problematike. No a teraz sa situácia zmenila. Nemáme, alebo nebude najskôr predbežný návrh. Teraz si myslím, že by sme mohli využiť túto príležitosť a pokročiť v práci a to nie len v rámci tohto výboru, ale aj iných výborov, ktoré sa tiež podielajú eh, na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tomuto postupu. Takže kolega, ktorý predkladá návrh, ale aj predseda a ďalší kolegovia by sa mohli dohodnúť na určitom časovom harmonograme, ako zvládnuť celú prácu, aby sme mali trochu viac času a to tak v iných výboroch, ako aj v našom výbore, aby prebehla skutočne seriózna politická diskusia, aby sme odviedli prácu včas, ešte do mája a potom do nasledujúceho termínu, ktorý bude v septembri. No, Myslím, že lepšie treba využiť platnosť Lisabonskej zmluvy a pracovať s týmto návrhom tak, aby sme mali k dispozícii už v máji, aby sme si dokázali lepšie rozdeliť prácu a nemuseli všetko robiť až neskôr, čo by podľa môjho názoru muselo prebehnúť príliš rýchlo. Ďakujem Ajda, ďakujem veľmi pekne. Eider Gabriel Saval nám poslal k, ku kalendáru postupov zaujímavý písomný návrh a myslím si, že možno aj Sidonia oň bude mať e, záujem, mohli by sa potom koordinovať a predložiť spoločné návrhy. Musím sa členom výboru ospravedlniť, pretože dokument od Sidonie, návrh dokumentu prišiel až dnes. V prílohe je súčasný stav návrhu časového harmonogramu až do novembra 2010. A máte tam takisto malú tabuľku, ktorá sa <laughs> podobá trošku komiksu, ale chýbajú tam postavičky, ale jasne sa tam vysvetľuje ten nový postup, ktorý, ako už povedala Sidonia a ďalší, si vyžaduje iba jedno čítanie, čiže každá inštitúcia teraz bude musieť postupovať e, seriózne, nebude môcť taktizovať, preto budeme musieť e, prijať politické rozhodnutia a oznámiť ich jednoznačne. Budeme musieť používať čo najlepšie čas, ktorý máme na začiatku e, roka, a to najmä vo výbore pre rozpočet, aby sme si lepšie pripravili politické stanovisko a aby sme lepšie spolupracovali ako v minulosti s ostatnými výbormi. Mám tu ešte e, žiadosť od Jurena Ferma. Thank you. Uh... Ďakujem vám pekne. Mám pár pripomienok. Najskôr by som chcel poďakovať Sidonii za vymenovanie, za spravodajkyňu. Ja som bol spravodajcom pre všeobecný rozpočet pred 8 rokmi a musím povedať, že to je skutočne zaujímavý zážitok. Dúfam, že to budete vnímať rovnako. No čo sa týka toho dokumentu, nemal som veľa času, ale rád by som nadviazal na pripomienku, ktorá sa týka predsedu výboru, pretože na vrchu tejto tabulky pre toho máme oveľa viac, pretože je tu diskusia o interinstitucionálnej zmluvy, o finančnom nariadení, máme ešte špecializované správy v rámci právomoci výboru. No a myslím, že čoskoro budeme potrebovať nejaký celkový plán pre rok výboru. A to je dôležité, pretože v rámci tohto výboru to bude jeden z najťažších rokov. Rozpočet na rok 2011 je samozrejme hlavnou činnosťou, ale okrem toho musíme urobiť ešte veľa ďalšej práce. A nepotrebujeme len časový harmonogram pre rozpočet, ale pre prácu celého výboru na celý rok. No a čo sa týka diskusí o usmerneniach, tak ja súhlasím že mali by sme využiť tú možnosť a stanoviť si nejaký program, no ale myslím tiež, že je dôležité snažiť sa mm, zostaviť nejaký koncentrovaný dokument. Nie dokument, v tom bude 79 odsekov. Nie, je treba nájsť dohodu, pretože musíme myslieť aj na to, že je absolútne nevyhnutné a že ak sa pustíme do boja s radou, potrebujeme širokú väčšinu na výbore a v parlamente. Takže skutočne musíme veľmi skoro sa zamyslieť prioritami. A to je veľmi dôležité. A budeme sa musieť sústrediť na niekoľko bodov. No a teraz jedna vec, ktorú by sme mali tiež robiť, a to je analýza problémov, ktoré sme mali minulý rok na rok 2010. Pretože tie nás budú sledovať aj do budúceho roka minimálne dva z nich budú na programe ešte dnes. A to sú stropy pre eh, okruh 1A. No a máme tu návrhy na rôzne politiky, na ktoré však nemáme žiadny priestor, takže budeme musieť veľmi skoro začať riešiť tento problém. Už to máme na programe. Uh, pri správe pána Abada o GMES, ale rovnako eh, okruh 5, ktorá, ktorý je tiež na programe, to nesúvisí len s číslami, ale aj medzi inštitucionálnymi vzťahmi, o eh, nejakej nepísanej dohode o 20-percentnej hranici v rámci tohto okruhu. A to je absolútne úplne nová situácia. Treba um, vopred o tom hovoriť na to, aby sme predišli nejakým bojom o medziinstitucionálnych vzťahoch s radou. Pretože nie je to len bežná diskusia o tomto okruhu, je to máme tiež diskusiu o prechodných pravidlách, o zahraničných službách, a transferoch a rovnako mnoho diskusí súvisí s problémom medziinstitucionálnych vzťahov. A takže toto sú niektoré z vecí, ktoré by sme mali čo najskôr vyriešiť, aby sme e, aby skupiny navzájom našli dohodu, čo s rozpočtom na budúci rok. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som využiť e, túto príležitosť, aby som pozdravil Katrin Gikan, ktorá bola vaša predchodníčka. Je tu teraz v sále, neviem, či je to náhoda možno sa prišla pozrieť, či sme verní alebo neverní jej politickému dedičstvu, ale ona má predstavu o vernosti trošku inú ako my, pretože teraz sedí v skupine expertov LIFD. Vítame ťa, milá Katrin, medzi nami. E, Joran teraz zdôraznil dôležité body E, určite čo najrychlejšie by sme mali mať kompletný kalendár nie iba e, ročného rozpočtového postupu, ako to máme teraz, ale potrebujeme aj ostatné texty a dôležité rozhodnutia, ktoré nás očakávajú. Pracujeme na tom, je to trošku komplikované, pretože nemáme v súčasnosti Európsku komisiu vo funkcii Vieme už, kto bude komisárom pre rozpočet, ale ešte nie je vo funkcii a preto, pokiaľ ide o niektoré časti kalendáru, závisí to od o, e, zodpovednosti komisára. Musíme to zariadiť tak, aby sme mali všetky o, e, vhodné podmienky na práci. Joran takisto pripomenul, že nové zodpovednosti parlamentu zapričinujú, že ešte viac potrebujeme naozaj solidnú, širokú väčšinu. Spomínate si asi, že v takomto duchu sme prijali rozpočet na rok 2010 väčšinou štyroch petín, čiže my sme si stanovili politický cieľ, že nepôjdeme po dve tretiny, aby e, sme naozaj mali tú solidnú bázu. V takomto duchu musíme naďalej pracovať, aj tak, ako to povedala Sidonia. Od dnes musíme začať tú prvú výmenu názorov o prioritách každého. Je to ešte síce povrchná výmena informácií, je to Eh, také prvé zisťovanie situácie, ale je veľmi dôležité, aby sme už od začiatku roku mali taký zvyk eh, pracovať <clears throat> v našom výbore na tomto. Robili sme to už minulý rok, ale budeme sa snažiť pracovať ešte lepšie tento rok. Reimer, možno ako stály spravodajca o finančnom výhľade by mohol vypracovať nejakú malú tabuľku alebo malý pracovný dokument o stave e, tých marží, ktoré ešte ostávajú disponibilné v jednotlivých kategóriách a podkategóriách. Po rokovaniach o rozpočte 2010 sú teraz marže skôr vo výške centov ako vo výške miliard eur. Máme niekedy napríklad 0,01 eura takú maržu. Pani spravodajkyňa, a prepačte ešte Reimer, uh, prepačte, Reimer e, k tomuto bodu a potom pán Kolino. Okay, dank, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi nadviazať na to, čo povedal pán Ferm pred chvíľou. Samozrejme, že máme pred sebou mnoho práce, či to bude najzložitejší rozpočtový rok, trošku závisí od toho, s akými ambíciami, s akou odvahou komisia príde s návrhmi na úpravu MID, v akej forme sa zohľadní to, čo sme my požadovali v mnohých eh, správach a v mnohých uzneseniach, v minulom roku, v tomto roku, správa pani Katrin Gikan, správa k Lisabonskej zmluve a moja správa, pokiaľ ide o revíziu rozpočtu. A bolo tu aj uznesenie z decembra minulého roka k e, správe pána Šuriana a toto veľká väčšina Európskeho parlamentu podporila. A tiež to bude do veľkej miery závisieť od toho, a preto boli aj tie štyri pätiny, štvorpätinová väčšina z minulého roku taká dôležitá, keď e, sa pozrieme na to, že aj pre rozpočet 2011 viacročný finančný rámec bude mať dôležitý vplyv na niektoré rozpočtové položky a okruhy, tak potom je tu tá otázka, aký vzduch ešte máme k dispozícii v tých jednotlivých položkách. Presúvanie prostriedkov, môžeme hľadať nejaké marže, ktoré sme nachádzali v minulých rokoch, ale tie disponibilné marže skrátka nie sú také ako za ostatné dva roky. Tak to je a preto je tu napínavá otázka v súvislosti s rozpočtom 2011. Ja rád pripravím ten pracovný dokument, ktorý ste spomínali. Ale potom je tu otázka, ako budeme pristupovať k úprave MID podľa článku 3. Takéto prispôsobenie prebehnúť musí a musí to byť jednomyselne medzi inštitúciami. A mňa by teda zaujímalo, chcem teda kolegov upozorniť na to, že ja ako spravodajca, keď to bude neuspokojivé, tak ja vám Pokojne odporúčam, aby ste najskôr povedali nie. Tiež sa budeme musieť venovať tomu, ako rozdeliť túto zmenu. Čiasť Časť týchto um, úprav môže byť technického charakteru, ale možno pôjde aj o zmenu politických priorít zo strany Lisabonskej zmluvy. že potom bude musieť takéto veci zakomponovať do rozpočtu. Napríklad zahraničná služba, ktorá bude vznikať a bude istotne jednou z priorít, e, potom e, vesmír a tak ďalej. To je všetko stanovené v zmluve, takže Komisia by mohla predložiť vo februári, v marci určité návrhy, nejaké kalkulácie, ako nabiehať na tieto jednotlivé témy v rámci e, tohto finančného výhľadu, alebo to celé bude presunuté smerom k roku 2020. Toto všetko sú otázky, ktoré sú ešte otvorené. My ako parlament môžeme vychádzať zo súčasného finančného výhľadu, zo súčasnej medzinštitucionálnej dohody, pardon, teda musíme uvažovať nad tým, že čo chceme tam zachovať, čo chceme doplniť. Samozrejme sú tam nejaké veci, ktoré e, odpadnú, či už to povinné alebo nepovinné výdavky. Sú tu kapitoly, ktoré podľa mňa je potrebné úplne prepracovať, úplne otvoriť. napríklad zahraničná bezpečnostná politika. My sme tam získali určité nové práva, ktoré sme predtým nemali. Táto konzultácia podľa môjho názoru momentálne funguje relatívne dobre, ale niečo sme sa za to museli vzdať. Napríklad dohoda v rámci tohto rozpočtového riadku nerobiť žiadne rezervy a ešte ďalšie veci. Ale mení sa teraz aj tá osoba, ktorá eh, bude zodpovedná za SZBP na základe Lisabonskej zmluvy. Čiže celá tá kapitola o SZBP, vrátanie konzultácií, celá táto kapitola môže byť odnova vyrokovaná. Tam nebude iba technická úprava. A toto musí prebať paralelne s prípravou stanoviska k vytvoreniu zahraničnej služby to budú pripravovať AFET alebo AFKO. A je potrebné, aby sme hovorili naozaj jedným hlasom, aby sme využili e, všetky možnosti rozpočtových nástrojov, aby sme využili prispôsobenie MID, aby sme tom MID aj rozpočtového nariadenia mohli vplývať na veci, na usporiadanie veci. Takže do veľkej miery to bude závisieť od toho, s čím príde komisia, čo komisia navrhne. Teda určité analýzy, konzultácie, či nám to predložia, alebo čo budeme musieť urobiť sami. Takto to poviem, lebo už tu boli aj v minulosti situácie, kedy kolegovia z komisie neboli ochotní prísť konkrétnymi číslami, tak sme my išli do ofenzívy. To sa tiež môže stať, takže je dôležité, aby ste to takto vnímali v tejto súvislosti. Tako som chcel reagovať na to, čo povedal Joran. No a keď potom komisia 17. príde, možno so svojimi prvými návrhmi, tak Samozrejme, že aj pre novú komisiu je to mimoriadne zložitá situácia, pretože tie prípravné práce boli eh, vlastne v kompetencii tej bývalej komisie. Takže bude naozaj zaujímavé ako sa k tomu postaví nová komisia z toho technického, menej politického hľadiska. No a potom uvidíme, aká bude spolupráca s novou komisiou, s novým komisárom a s ďalšími. Takže tie politicky potrebné rokovania budeme viesť tak, aby sme naozaj uvedomilo, čo možno najskôr dosiahli takúto dohodu, ale nie rozhodujúci ten časový horizont, rozhodujúci je výsledok. Pretože Komisia môže ešte aj na jeseň e, prichádzať s návrhmi zmien pre rozpočtové konanie, e, pokiaľ ide o zmierovací výbor na e, ďalší rok. Takže ten čas je dôležitý faktor, ale v prvom rade ide o kvalitatívny výsledok, pokiaľ ide na 2011. Takže, pán predseda, na budúcu schôdzu sa pokúsim pripraviť taký nejaký dokument, um, odprezentovať niektoré veci, aby sme mohli urobiť takú možno trošku intenzívnejšiu rozprávu na túto tému. Ďakujem ti, Reimer, za tieto naozaj dôležité poznámky. Teraz pán Kolino, zabudol som takmer na vás. Eh, no- Ďakujem pekne, pán predseda. A ja to vnímam tak, že to nie je časový problém, ale je to problém cieľov, cieľov, ktoré musíme dosiahnuť. Dovolte mi, aby som sa poďakoval pani kolegyni Sidonii, pretože priority na 2011 naozaj vynikajúco pripravila problémy mládeže, um, študentov, výskumníkov, inovácia, sociálna inklúzia. Toto znamená, že je potrebné interpretovať rozpočet úplne inak aj na posadí Lisabonskej zmluvy je potrebné e, sledovať vývojové trendy v spoločnosti. Pán kolega Portáž napríklad spomínal, že v Taliansku alebo aj v Portugalsku mladí ľudia, za mladých sa považujú osoby vo veku do 39 rokov. Takže e, demografický vývoj, e, situácia, pokiaľ ide o rodinu v spoločnosti, kedy opúšťajú mladí rodiny, rodinu a tak ďalej. To všetko má samozrejme aj sociálne dopady na tú jadrovú rodinu. Takže na 2011 musíme naplánovať takúto rozprávu o spoločnosti. Toto je plne mimoriadne dôležitá téma. A dovolte mi dodať ešte jeden aspekt, ktorým sa ja zaoberám, hlavne v súvislosti s mládežou. Ide o dopravu, bezpečnosť dopravy. To tiež e, úzko e, súvisí e, s správaním mládeže. Áno, mládež je budúcnosťou Európy, kapitálom Európy. To sú tie vzory správania, nové generácie skôr, sú skôr tak hedonisticky naladené, materialisticky naladené. A komisia zatiaľ nie je v úrade ešte vo funkcii, ale my už môžeme pripravovať nejaké usmernenia. To je naozaj výborné, že sa na to už chystáme. Je to dôležité, aby sme my urobili prvý krok. To je veľmi dôležité. Pán predseda, pokiaľ ide o ciele na rok 2020, pokiaľ ide o príjmy, tak Európsky parlament musí naozaj byť pevný, trvať na svojom, pretože my sme zástupcami nie byrokracie, ale voličov, občanov. Politická línia, to politické smerovanie závisí od nás. Ďakujem pekne, pán kolega. Pokiaľ ide o vek, kedysi vo Francúzsku som patril do politickej strany, ktorá mala aj oddelenie pre mladých. A aby som mohol vstúpiť do tejto časti mladých, boli dve podmienky. Buď musel byť človek mladší ako 30 rokov, alebo e, niekedy predtým v minulosti mať 30 rokov. Bola to zvláštna politika. A vždy v podstate vám hovorili na základe týchto podmienok, že ste príliš mladí a potom po určitom čase vám zasa povedali, ste už príliš starí. Eh, Sidonia, toto bola naozaj veľmi obohacujúca debata. Čo by si chcela povedať? Najskôr sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ja som si naozaj veľmi pozorne zapísala všetko, čo tu odznelo. Môj prvý dojem je taký, že je tu podpora pre eh, to, čo som tu vyjadrila na úvod. Ja som naozaj, eh, to považujem za veľkú motiváciu. Niektoré z vašich poznámok boli mimoriadne konkrétne, takže ja ich naozaj využijem pri mojej ďalšej práci. Dovolte mi, aby som sa vedela aspoň k niečomu z toho, čo tu odznelo. Môžem, pán predseda, máme čas? Takže rozpočet 2011 samozrejme nie je možné vnímať oddelenie od e, problémov e, súvisiacich s viacročným finančným rámcom. Sú tam naozaj veľmi malé marže. Pán Bokroš správne povedal a ja vôbec e, sa neobávam nejakých e, znižovaní. Keď máme veľmi malé marže, tak musíme naozaj s odvahou ísť do revízie a tam posúdime, kde tie prostriedky sa nevyužívajú v plnej miere, ktoré sú pridelené. To je ten underspending. Takže áno, revízia viadočného finančného rámca a presúvanie prostriedkov. z oblasti, kde sa nevyužívajú v plnej miere. Takže toto tiež je podľa mňa jedna z možností, ako získať finančné zdroje, zdroje financovania. Ďalšia vec, to súvisí s tým, čo povedal pán Godmanis, že za ostatné roky tu boli určité riadky, odkiaľ čerpame prostriedky a nekladieme si otázku, prečo je tam toľko tých finančných prostriedkov, prečo sú v tej prostredí v takej výške. To samozrejme bude úzko súvisieť s implementáciou e, pre tento rok a tieto monitorovacie skupiny sa tým musia zaoberať, aby sme tiež mohli presunúť tieto prostriedky na oblasti, kde sú potrebné alebo potrebnejšie. Ten časový harmonogram. Pozrime sa naň. Samozrejme, že tam budú prebiehať ešte nejaké paralelné procesy, súhlasím s pánom Fermom, ale bola by som rada, keby tu bola aj komisia. Chcem ju poprosiť, aby ma podporila, aby ma poinformovala o ich kalendári, o ich pracovnom cykle Napríklad mám konkrétnu otázku, čo bude s listom o, výkon- o vykonateľnosti. Bude mať komisia dostatok času naštudovať si naše pozmeňovacie návrhy a vypracovať tento list? Pevne verím, že Európska e, komisia tiež príde s nejakým feedbackom, pokiaľ ide o rozpočtový postup na budúci rok. Kolegyňa zo Španielska sa ma pýtala, prečo toľko v druhej polovici roka. Ja si myslím, že našim cieľom je tie prostriedky rozdeliť rovnobenejšie počas celého roka. Prosíme o spolupracovky politickej skupiny, aby sa niektoré z tých diskusí mohli presunúť na prvý pol rok. Ja na tom budem pracovať už odteraz a keď ako individuálni poslanci a výbory budeme predkladať pozmeňovacie návrhy v septembri, samozrejme musíme na to využiť e, naše prázdniny, ale neviem, že či toto je naša najväčšia túžba v auguste sa zaoberať e, pozmeňovacími návrhmi. My si myslím, že v auguste je treba robiť iné veci. A ja chcem úzko spolupracovať už teraz, ešte pred júlom, aj so špecializovanými výbormi. A keď budeme disciplinovaní, realistickí pri príprave pozmoňovacích návrhov, je to len jedna šanca, nebudeme mať ďalšiu opravnú možnosť, takže musíme byť naozaj mimoriadne disciplinovaní, lebo ako som povedala, druhá šanca nebude jedno jediné čítanie a potom zmierovanie. Očakávame taktiež disciplinovanosť zo strany specializovaných výborov, ale my tiež musíme byť mimoriadne disciplinovaní. Takže dúfam, že budete so mnou spolupracovať. Nechcela som tu rozbehnúť nejakú akademickú debatu o tom, eh, kedy človek je, nie je ale napriek tomu chcem e, vyjadriť môj názor na mládež. Pre mňa je mládež zdrojom, zdrojom, ktorý e, sa v Európskej únii e, stáva vzácným, takže ja by som chcela mládež vnímať ako príležitosť, ako zdroj, ktorý povedie k nárastu bohatstva v EÚ do budúcna. A tiež pre mňa je mládež investíciou, takže nejde o to, či niekto má 21, 27 alebo 39. Pre mňa je dôležitý ten prechod, prechod z fázy vzdelávania do fázy práce. Takže mládež to je pre mňa to moto Je potrebné, aby sme podporili túto mládež, aby plynule zvládla prechod od vzdelávania k zamestnaniu. Takže preto som spomenula mobilitu, programy, ktoré už fungujú, napríklad Erasmus, ale aj v širšom zmysle výskum, a potom v širšom zmysle slova aj mobilita učňov, uznávanie profesí v kontexte, v kontexte mobility mladých. Ja e, som sociologička, vyštudovaná. A teraz je tu diskusia o tom, že ten klasický cyklus škola, práca, dôchodok sa mení mladá osoba ukončí vzdelanie, začína pracovať a táto mladosť, tak povediať, sa opakuje, e, dospelí študujú, e, menia prácu a tak ďalej. Toto boli veci, ktoré, o ktorých nikto ani nechyroval pred niekoľkými rokmi. Takže je to cyklické vzdelávanie. Samozrejme, že je tu riziko nezamestnanosti, tiež e, mobilita medzi vzdelaním, prácou a zase vzdelaním je... Toto sú témy relevantné aj pre dospelých, nielen pre skutočne mladých. Takže toto sú tie moje priority a ďakujem vám pekne za vaše slova. Ďakujem Sidonia. Myslím, že všetci uznávajú tvoju kompetentnosť a páči sa im e, duch, v ktorom si pripravila tento dokument. Teraz pristúpime k iným oddielom, rozpočtom iných inštitúcií a Helga nás uvedie do politickej problematiky tohto rozpočtu na rok 2011. Merci, Ďakujem, pán predseda. Začnem v rodnom jazyku a chcem povedať, že aj keď si ctím pána Bokroša, keby to naozaj tak bolo, ako hovorí on, že parlament presadil všetky svoje hlavné body, tak by to naozaj dnes v rozpočte vyzeralo inak, ako to vyzerá. <clears throat> Myslím si, že toto je dôležité povedať. Druhá pripomienka, teraz sa e, pripájam k pánovi Bögemu. Domnievam sa, že a ro, rokovali sme alebo roz, e, rozprávali sme minulý týždeň v Štrasburgu o výške parlamentného rozpočtu. Myslím si, že je dôležité ešte raz si pripomenúť, čo Lisabonská zmluva hovorí o rozpočte komisie, ale aj rozpočte parlamentu. Či budeme úspešní, to je iná otázka, ale domnievam sa, že potrebujeme politický konsenzus o tom, že musíme vytvoriť spoločný záujem na implementácii Lisabonskej zmluvy a musíme naše pracovné podmienky prispôsobiť eh, Lisabonskej zmluve. Týka sa to poslancov, ale aj práce výborov a iných služieb. Poviem iba jedno slovo politické oddelenia, political departments a e, knižnice. Viackrát sme už diskutovali o tom, ako je vybavený americký kongres a ako sme vybavení my. Viem, že sa to nedá porovnávať, ale keď sa pozrieme na pracovnú kapacitu amerického kongresu, musíme povedať, že Európsky parlament je veľmi chabo vybavení. Druhá pripomienka. Minulý týždeň sme sa dohodli na tom, že parlamentný rozpočet nesmie prekročiť tých 20 najmenej v roku 2010. Chcem ešte raz pripomenúť, že to je parlamentná dohoda a vtedy, keď sme prijali toto rozhodnutie, sme sa dohodli na tom, že do týchto 20 nespadajú napríklad budovy, ale napriek tomu v minulom roku e, tam spadali budovy a všetky tie ostatné politiky, ktoré tam pôvodne nemali spadať. A preto e, výsledkom je, že sme si žili nad naše pomery. neviem, aké sú obmedzenia na základe pozície rady, ale Teraz, keď vedieme strategickú diskusiu o význame Lisabonu, mali by sme si ešte raz pripomenúť, že sa nesmieme správať svojvoľne, ľubovoľne, mimo akýchkoľvek kategórií. Aby som vytvorila prvý prehľad, e, v súčasnosti diskutujeme o rozpočte na rok 2011. A teraz prejdem do angličtiny. <clears throat> A začnem s uh, uh, uh s Peťkou, tými 20 percentami, ako uh, pokryť nové výdavky podľa Lisabonskej zmluvy, napríklad budovy, aby sme sa nedostali nad tých 20 Na základe extrapolácie opravných návrhov na roky 2011 by to viedlo k dodatočným výdavkom 22,2 milióna eur, ak ostane tých 5000 eur na poslanca, na asistentov a ak to 1500 eur, pardon, ak to zdvojnásobíme na 3000 eur, tak by to znamenalo, že by sme potrebovali ešte 35,49 milióna eur. Ale toto je iná otázka. Eh, chceme viac personálu, chceme viac peňazí na personál. Ak áno, tak musíme niesť aj dôsledky, ako to bude s novými asistentami, ako to bude s budovami, zmeníme štruktúru budov, alebo noví asistenti budú mimo budov. Čiže tieto otázky musíme prediskutovať, ale je jasné, že sú prepojené. Nejde iba o nové peniaze. Musíme diskutovať aj o tom, ako budeme manažovať tieto peniaze v každodennej práci. A druhá otázka, nárast platov a čo by to znamenalo. Čiže odhaduje sa 1,085 to by bolo v konečnom dôsledku 145 miliónov pre Európsky parlament a čiže z roka 2010 na rok 2019 by bolo navýšenie o okruhu 5 o 51,2 milióna a spočítané tieto čiastky by znamenali, že potrebujeme toľkoto peňazí za túto novú stratégiu. To by znamenalo, že už tu nie je žiadna marža. No a ďalšia vec, o ktorej musíme diskutovať, sú tu nové informácie o tom, že belgická vláda možno dá 85 miliónov, pretože to boli peniaze, ktoré Európsky parlament e, použil na úpravu okolia Európskeho parlamentu, ale nebolo to minuté pre samotný Európsky parlament a preto by sme mohli žiadať od belgickej vlády, aby nás e, odškodnila, tak povediac aby nám teda dala túto dodatočnú čiastku. A toto potom bude mať samozrejme dopad na tých 20% a na tú otázku, či chceme ponechať hranicu 20%. Ak e, si ich chceme ponechať túto hranicu, tak by sme mali potom ešte dodatočné peniaze. A potom je tu tá strategická otázka, opakujem, či si ponecháme hranicu 20 z politických dôvodov, sú tu dobré politické argumenty za, ale aby sme boli schopní dobre pracovať a splniť ciele Lisabonskej zmluvy, Mohli by sme aj argumentovať, že by sme mali túto hranicu upraviť špecifickým spôsobom. No a ešte jedna pripomienka, to nie je síce zásadné, ale skupina zelených by chcela ako súčasť parlamentného rozpočtu povedať, že máme tu v parlamente režim Microsoftu, ale v niektorých oblastiach, napríklad rozvoj digitálneho trhu, sa snažíme trošku bojovať proti tomuto monopolu, proti vláde jednej veľkej spoločnosti, ktorá má prístup a preto navrhujeme, aby sme tento režim zmenili aby aj iní mali možnosť prístupu k tomuto trhu, aby mohli spolupracovať. Takže my k tomuto predložíme konkrétny návrh. Ďakujem. Merci beaucoup, Elga. Uh, monsieur Vaughan. Pán Vogen. Ďakujem, pán predseda. Už tu padlo, že rozpočet 2011 bude vo všeobecnosti zložitý a to istotne platí pre všetky inštitúcie, nielen pre komisiu. Myslím, že to vnímame už aj v diskusii o extra zdrojoch na 2010, tento opravný list, táto kontroverzia a to v roku 2013 bude sa opakovať. Je dôležité, aby sme si e, vytvorili priority čo možno najskôr na rozpočet 2010, pán Maňka robil k tomu správu, sme si stanovili priority, e, jazykové zariadenia, ľudské zdroje, organizácia, lepšia informovanosť pre poslancov, toto boli naše priority, čiže sme hovorili, že je potrebné klásť dôraz na politiku budov, na komunikáciu a na dom dejín Európy. Toto všetko je mimoriadne dôležité, niektoré z toho sme už dosiahli, e, niektoré z tých vecí možno už nie sú našimi prioritami, prioritami tak veľmi, preto je potrebné začať našu diskusiu čo možno najskôr. Z môjho hľadiska ja si myslím, že sme sa mali venovať v prvom e, rade tým premenným to sú tie štatutórne a neštatutórne e, výdavky. Ide o ten náš e, naše rozhodnutie o tom, na čo chceme míňať prostriedky do budúcna a na čo nie. Takže musíme sa snažiť tieto premene stanoviť a potom to prioritarizovať v nasledujúcej diskusii. Politika budov je mimoriadne dôležitá, financovanie tejto politiky, či by sme to nemali nejako nanovo nastaviť, taktiež údržba, opravy a tak ďalej tomu sa musíme naozaj do detailu povedomovať. Tých 20%, tu spomínala spravodajkyňa, my plne by sme mali znovu vyrokovať novú džentlmenskú dohodu, lebo toto číslo nie je udržateľné do budúcna. Ak chceme, aby fungovanie parlamentu bolo zlepšené vzhľadom na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, je tu mnoho vecí, ktoré je potrebné prediskutovať, ale momentálne je najdôležitejšie podľa mňa zabezpečiť čo možno naj časnejšiu diskusiu o našich eh, prioritách eh, všetkých tu na u nás vo výbore. Ďakujem. Ďakujem, milý kolega, pán Fernand. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel privítať spravodajkyňu a chcem poukázať na to, že podporíme tie ciele, ktoré načrtla. Za nás ako za EPP to hovorím. Rozhodujúce je, aby sme naše úlohy počas volebného obdobia mohli vynikajúco plniť. A to neznamená, že musíme vytvárať vysoké náklady pre európskych daňových poplatníkov, samozrejme. Ale na druhej strane musíme mať dostatok finančných prostriedkov na našu prácu. A to je to hlavné kritérium, pretože výbory a politické skupiny potrebujú príslušné sumy na svoju činnosť a je veľmi dôležité ujasniť si, čo sú to tie pevné náklady, to sme viackrát opakovali. Máme novú zmluvu, nové rámcové podmienky. A preto musíme mať aj rozpočet, kde prioritné budú ciele. Politika budov tvorila e, veľké sumy doteraz v našom rozpočte a je dôležité, aby sme teraz preskúmali, prehodnotili politiku budov. Možno celkovo ju ukončili, pretože to nie je predsa naša priorita. No a pok potom, pokiaľ ide o tú spomínanú džentlmenskú dohodu, my sme si stanovili vlastný záväzok držať sa hranice 20 Ja sa pýtam, či by sme nemali teraz vyslať signál o tom, že sme ochotní sa držať tej hranice 20% alebo dokonca ju znížiť. Na jednej strane možno, alebo ako prvé by sme mali škrtnúť všetky nepovinné výdavky a všetko to, čo nie je prioritné. No a potom, keď toto všetko prehodnotíme a stanovíme si, aké máme potreby, potom zistíme, či nám stačí tých 20 alebo nie pre zákonodárnu prácu. Ak zistíme, že nám to neskočí, pardon, nestačí, mohli by sme popremýšľať nad prekročením tejto hranice. Ale mali by sme k tomu pristupovať pragmaticky, pretože my ako parlament sme inštitúcia, ktorá bude mať viac povinností podľa Lisabonskej zmluvy ako predtým. A my sa vlastne na to môžeme teraz odvolávať. Musíme sa postarať aj o to, aby to bolo dobre prezentované v médiách a na, za účelom toho musíme medzi nami najskôr vytvoriť konsenzus Mohli by sme e, nájsť nejaké miesta e, v tomto rozpočte, kde by sme mohli tak povediac odsať tuk, kde by sme mohli niečo ušetriť, ale tam, kde to nie je možné, mali by sme sa dohodnúť s komisiou a s radou a rokovať s nimi práve o týchto miestach. Ale ide najmä o to, aby sme mohli dobre plniť našu úlohu. Ďakujem, hovorí predseda, pán Portaš. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že kolegyňa Helga Trpel si zaslúži našu pochvalu. Ona sa zaoberala aj tými skutočne veľmi citlivými otázkami. Ja som si všetko spočítal a prišiel som k vyšším hodnotám, ku ktorým dospela ona. No a v rámci bodu na pol hodinu o navýšení, kde sa predpokladá navýšenie 3000 eur. Takže dokopy to je 26 miliónov. 100 miliónov, 170 alebo 107 alebo 170 miliónov nárast ktorý súvisí s Lisabonskou zmluvou alebo nejaké dodatočné e, náklady, personálne náklady. A to už tvorí približne 4 rozpočtu parlamentu. No a takéto navýšenie sa nedá odôvodniť politicky ani inak a preto jasné a ja s tým súhlasím, že treba o výdavkoch veľmi dopodrobne diskutovať. Na to som chcel poukázať, ale sú tu ešte iné aspekty, ktoré by som rád, na ktoré by som rád hovoril. Medziinstitucionálna dohoda v súčasnej podobe predpokladá, že nikto nekladie otázky a nespochybňuje rozpočet tých druhých inštitúcií ale je tu určitý pocit, že minimálne v určitých oblastiach vznikajú otázky, či by neboli, nemohli byť správované určité či, čiastky alebo položky orgánmi na to, aby sme predišli stratám. No a preto by sme eh, sa mohli zamyslieť nad tou džentlmenskou dohodou a upraviť ju. Nejde len o e, to určité percento, nie ide o odvahu, o to preukázať odvahu, využívať a poukázať na to, že niektoré služby sa dajú využívať spoločne na to, aby sme dospeli k nejakému hospodárnemu synergickému účinku alebo efektu. No a a keď Belgicko poskytne ďalšie dodatočné prostriedky, tak to urobí, tak e, potrebujeme dlhodobé riešenia aj na ďalšie roky. Na to, aby sme dokázali nejak zvládať tie administratívne náklady. Ďakujem, Helga. Želáš si sa ešte vyjadriť k názorom kolegov? Áno, chcem sa najskôr za všetky pripomienky a podnety poďakovať. Zástupca EPP zopakoval ešte raz, že máme argumenty za to, aby sme sa držali hranice 20%, ale na druhej strane nemôžeme byť fundamentalisti a v najbližších týždňoch to ešte musíme preho- prehodnotiť. Ak e, si všimneme, že sa niekde mrhá peniazmi, alebo v niektorých službách by mohol byť lepší manažment, alebo môžeme urobiť nejaké prenosy, presuny, tak by sme sa mali samozrejme snažiť to vylepšiť a s peniazmi musíme zaobchádzať čo najzodpovednejšie, samozrejme, v zmysle dobrého riadenia. Ale na druhej strane Musíme pamätať na náš cieľ, že naša práca, legislatívna práca, musí mať čo najvhodnejšie podmienky. To je náš druhý cieľ a preto sa teším na nadchádzajúcu prácu v budúcich týždňoch a mesiacoch. Teším sa na politickú diskusiu, ale aj na dobré riadenie tohto parlamentu. Dôležité bude, ako vyriešime túto otázku. Bude to aj dôležitý politický signál. A asi všetci vieme, že rokovania s radou o tejto veci nebudú ľahké. Ďakujem. Ďakujem Helga. <clears throat> Áno, v skutku, už sme o tom hovorili, keď sme hlasovali v parlamente o rozpočte na rok 2010 Takisto sme diskutovali o správe o, o právnom rozpočte pána Maňku a vtedy sme to tiež spomínali. Čaká nás, čaká nás rok, ktorý e, nám prinesie veľa dilem v oblasti parlamentu, aj parlamentu rozpočtu, pretože na jednej strane máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá sa bude prvý rok uplatňovať a máme politické argumenty na to, aby sme žiadali viac peňazí, pretože máme nové zodpovednosti, ale na druhej strane e, tento rok e, bol e, rokom jednej z najhorších hospodárskych kríz a všetky štátne rozpočty a samozrejme aj európsky rozpočet trpia veľkými obmedzeniami. A my sa vlastne budeme musieť nejako, budeme musieť vybalansovať tieto dve strany. Uh, ktoré som spomínal. Ďakujem Helge aj ostatným. Môžeme prejsť k bodu 8. Naše, náš výbor musí dať stanovisko k Európskemu programu pozorovania Zeme <clears throat> eh, satelitným systémom GMES. Damian Abad je spravodajcom, pre toto stanovisko dávam mu týmto slovo. Ďakujem, pán predseda. E, vážení kolegovia, vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy vytvorí novú, nový právny základ aj pre vesmír a takisto nová komisia bude mať nové priority vo vesmírnej politike aj v iných e, oblastiach. Máme tu nové e, rozpočtové výzvy, ale ešte predtým by som chcel e, zdôrazniť, ak, aký dôležitý je projekt GMES. musí to mať hmatateľné výsledky pre občanov, vytvárať pracovné miesta, ale byť dobré aj pre ochranu životného prostredia. To, čo sa nedávno stalo v Haiti, dokázalo, aké dôležité je pozorovanie prostredníctvom satelitu. To je konkrétny príklad využívania vesmírnej politiky na európskej úrovni. Myslím si, že vesmírna politika e, takisto e, má za cieľ vytvoriť skutočnú priemyselnú stratégiu Európy na základe konkrétnych projektov. A myslím si, že to umožní nájsť aj pozitívne synergie v oboch eh, alebo v rôznych hospodárskych sektoroch, napríklad služby, a, eh, priemysel a tak ďalej. A to bude dobré pre malé a stredné podniky. Myslím si, že sa musíme zameriavať aj na financovanie tohto programu, krátkodobé aj dlhodobé, i keď o obe perspektívy sú prepojené do veľkej miery. Pokiaľ ide o krátkodobé financovanie, samozrejme musíme najskôr zabezpečiť spustenie tohto programu. Tento návrh, o ktorom dnes hovoríme, predpokladá vytvorenie právneho základu pre prípravné opatrenia a projekty program GMS už existuje dva roky. Teraz už máme 7. rámcový program pre výskum a vývoj, ktorý dostal 2 miliardy eur na roky 2007 až 2013. Európska vesmírna agentúra sa zúčastňuje na tomto programe sumou 6 miliard eur. Chcem tu na predstaviť môj pozmeňujúci návrh číslo 2 Celá finančná obálka v rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj pre GMES poskytuje iba 43 miliónov eur na tému ESPAS. Toto navrhla Európska komisia. A k tomu musíme pripočítať ešte 209 e, a 166 milión eur, ktoré už boli sprístupnené v rámci riadku GMES rámcového programu a ktoré už boli naplánované na použitie na činnosti a výskum v tomto programe. Toto už bolo ex ante overené Európskou komisiou ale bohužiaľ teda od roku 2011 tento program sa dostáva do operatívnej fázy a preto musí získať nové zdroje komunitárneho financovania. A preto komisia navrhuje dodatočnú finančnú obálku vo výške 107 miliónov eur, aby e, našla peniaze na určité operatívne misie programu. E, chcem vás upozorniť na ťažkosti, finančné ťažkosti tohto programu, najmä 1A okruh 1A e, je veľmi obmedzený a keď sa pozrieme na doterajší vývoj e, dodatočnej obálky na roky 2011-2013, napríklad na rok 2013 má iba 56 miliónov eur, čiže to je naozaj nedostatok financií a tento okruh je už tak či tak preťažený. v rámci viacročnej e, perspektívy neboli identifikované určité potreby, ktoré e, sú e, nepokryté napríklad vesmírna časť programu ktorá je samozrejme veľmi dôležitá a takisto časť služby tohto programu. Tá vesmírna časť programu má určitých expertov, ktorí potrebujú na svoje operácie 200 až 300 miliónov eur. Tak hovorí Európska vesmírna agentúra. Takže musíme zdôrazniť, že je veľmi dôležité v krátkodobom výhľade definovať rozpočtovú stratégiu do roku 2013. Program GMES by mal byť implementovaný v rámci ďalšieho finančného výhľadu, pretože Samozrejme, potreby tohto programu sú vyššie ako rozpočtové prostriedky, ktoré <clears throat> boli pridelené doteraz, pretože je potrebné zabezpečiť fungovanie Sentinel A, ale takisto aj e, je treba zabezpečiť spustenie satelitov Sentinel B a takisto predbežné e, zásobovanie a dodávanie satelitov pre Sentinel C. Nemali by sme sa na to pozerať iba z krátkodobého hľadiska, ale aj z dlhodobého hľadiska. Musíme sa už na to pozerať z hľadiska nasledujúcej finančnej perspektívy. V roku 2010 e, budeme prehodnocovať. E, to je veľmi dôležité. Bude tam strednodobá revízia 7. rámcového programu a takisto budeme e, potom už hovoriť o financovaní nových politík podľa Lisabonskej zmluvy. Máme tu nástroj flexibility a takisto e, tzv. flexibilnú legislatívu podľa článku 37 e, medziinštitucionálnej dohody. A teraz sa vlastne obraciam v súčasnosti najmä na radu a to je vlastne všetko obsiahnuté v pozmenujúcom návrhu 3. Vidíme, že Krátkodobý aj strednodobý výhľad sa prekrývajú a preto potrebujeme solidnú finančnú stratégiu už na roky 2014 až 2012, pretože od toho, to vlastne závisí od toho, čo sa rozhodne v období 2011 až 2013. Rozpočtová stratégia by sa mala najmä týkať infraštruktúry, vlastníctva, riadenia údajov, obstarávacej politiky pre vesmírnu infraštruktúru a takisto na medzinárodnú spoluprácu s tretimi štátmi. Spolupráca medzi Európskou komisiou a Európskou vesmírnou agentúrou fungovala počas výskumnej fázy ale na druhej strane musíme ešte tento konzultačný proces e, posilniť a preto navrhujeme radu partnerov, ktorá by doplňala výbor GMES, e, ktorý existuje podľa návrhu nariadenia a ide o to, že chceme doplniť výbor GMES v rámci štruktúry, ktorá už existuje, ale je iba dočasná, nemá žiadne náklady a chceme vlastne vytvoriť zharmonizovanú rozpočtovú stratégiu na viacerých úrovniach. Ide vlastne o to, aby členské štáty a samotná komisia sa koordinovali a v decembri 2008 Európska komisia predložila rozpočtovú stratégiu krátko a strednodobu. Ja navrhujem pozmeňujúci návrh e, číslo 5, ktorým by sme vytvorili tú radu partnerov a potom pozmeňujúci návrh e, číslo 6, e, ktorý by vlastne vytvoril strednodobú víziu programu do decembra 2010 Ide tu o otázku, e, či to bude časovo zosúladené, pretože tá rada partnerov je zatiaľ taká dočasná a myslím si, že je nevyhnutné, aby sme dali ešte dodatočné finančné prostriedky, aby sme mohli naozaj využiť potenciál programu GMES aby to mohli využiť komisia aj členské štáty. My tu máme veľkú šancu. A tak, ako to je e, predložené v mojom pracovnom dokumente. Ďakujem e, pánovi spravodajcovi, teraz Juran Ferm. Uh, uh, uh- Ďakujem veľmi pekne. Ja nahradňujem našu tieňovú spravodajkyňu pani Hercog, ktorá ako povladnička skupiny SAD je na jedno zasadnutie. Ja mám niekoľko otázok. Toto v každom prípade je priorita z mnohých hľadísk a rovnako si myslím, že je to dôležitá technológia z environmentálneho hľadiska, ale nie je nám jasné financovanie. Je tu množstvo čísiel. Ja nechápem, je tu financovanie programu zo, zo strany Európskej vesmírnej agentúry a, a rovnako z programu pre výskum. A okrem toho ešte potrebujete ďalších 107 miliónov na nasledujúce roky. Dobre, pre mňa by bolo zaujímavé, koľko z týchto rôznych e, zdrojov budete potrebovať na budúci rok. A rovnako nejaké iné ďalšie zdroje napríklad súkromné partnerstva. Skutočne nemáme celý obraz na rok 2011 a ja neviem, či by to mala byť komisia, e, kto objasní, ako sa to bude realizovať, alebo spravodať sa. nám chýba ten celkový obraz. A samozrejme, okrem toho je celkom jasné, že všetky ostatné časti financovania e, sa zmestia pod strop finančného rámca, takže len tých 107 miliónov z ktorých podľa môjho chápania sa 10 plánuje na budúci rok, je to eh, z tohto hľadiska jediný problém. Aj keď je to len 107 miliónov, nie je to málo. Ak sa pozrieme na problémy, ktoré máme s kategóriou 1A, tak to je skutočne problematické. A už je na 2011. Takže keby nám to komisia alebo spravodajca vysvetlili, bolo by to veľmi dobré čo sa týka finančného rámca, chcel by som sa spýtať spravodajcov k pozmeňujúcemu návrhu 1, kde sa týmto zaoberá. Ja si myslím, že trebalo, aby sme boli ešte, ešte dôležitejšie povedať, hovorí sa tam, že bude to kompatibilné a všetky mechanizmy a všetky stropy v rámci medziinstitucionálnej dohody No dobre. No, myslím, že by bolo tiež dobre povedať. že je potrebná revízia tých stropov, pretože inak to neufinancujeme. No a dobre, hlavne by nie nám niekto mohol objasniť ten celkový obraz pre financovanie na rok 2011. E, ďakujem, Juran. Pán Haglund. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, alebo kolega za vynikajúcu správu. Eh, Joran aj spravodajca položili rovnako otázky. Ja som stálym spravodajcom pre výskum na tento rok, takže mám pár otázok, ktoré sa týkajú podobných alebo rovnakých vecí, takže mne tiež zaujíma časť financovania, pretože ako iste viete a ako už bolo povedané, tak program pozorovania Zeme sa teraz financuje z rámcového eh, programu 7. No a komisia teraz žiada 107 miliónov, tak ako už bolo povedané, to vás nepokujem. A keďže vieme, aká je v okruhu 1A situácia, tak ma zaujímala, ako chce komisia toto financovať. Spravodajca hovorí, že to chce financovať nezávislo od rámcového programu 7. Znie to celkom pekne, ale eh, rovnako vieme, že možno nebude možné nájsť peniaze. No a rovnako právny základ, ktoré to je späť k programu pozorovania Zeme. tam tým sa dostávame zase k tomu, že komisia z dlhodobého hľadiska chce tých 107 miliónov financovať z rámcového programu 7. Mne sa to ešte veľmi nepáči, hlavne keď teraz prechádzame už do prevádzkovej fázy a rámcový program 7 sa zameriava na výskum a vývoj. My teraz prechádzame do prevádzkovej operačnej fázy a preto je na mieste otázka, či je na mieste financovať tieto veci v rámci rámcového programu 7 komisia. Tu hovorí o 43 miliónoch ale celkovo okrem tých 160 eh, ešte ďalších 140, eh, takže eh, ďalších 6 miliónov žiadajú a dokopy a to je viac ako 300 miliónov eur, čo je skutočne veľmi veľa peňazí, takže toto potrebujeme objasniť. No a ďalej tiež by ma zaujímalo, čo komisia urobí s prípravnými krokmi a opatreniami na rok 2011 v tomto kontexte sa tam nespomína tých 5 miliónov. No a celkovo by som chcel upozorniť na to, že keď je tu veľmi 150 miliónov, tak to znamená, že potrebujeme nejakú revíziu rámcového programu 7. A mňa by zaujímalo, aké nebudeme môcť použiť tieto peniaze, odkiaľ získame tie peniaze na financovanie. Takže ešte raz ďakujem pekne za správu ktorá zdôraznila všetky výzvy, pred ktorými stojíme. Ďakujem, Reimer Böge. Posledné pripomienky pána Hartlunda ma priviedli k tomu, aby som sa ešte raz prihlásil a položil otázku komisii. Nie iba v rámci 7. rámcového programu, ale všade pri viacročných programoch máme tzv. polčasovú revíziu. Koncom roka 2010 nás to čaká. Je to súčasť politickej dohody, ktorá existuje, pretože existuje spolurozhodovanie. A rád by som vedel, či by nám komisia v následujúcich dňoch nemohla oznámiť, povedať, ako v príslušných DG bude prebiehať táto polročná revízia práve v rámci kategórie 1A a ako komisia chce spracovávať túto tému, či plánuje to prenechať e, to hodnotenie parlamentu plne alebo nie. Ďakujem, Reimer. Zatiaľ komisia neexistuje. Právne áno, ale z administratívneho hľadiska nemáme komisiu. A politicky je niekde vo vzduchu, až kým e, e, sa parlament nerozhodne budúci týždeň. A preto nemôžem politické otázky klásť komisii, ale môžeme im klásť technické otázky. Myslím si, že tak ako navrhol spravodajca a povedali to aj Joran a Reimer. Ak nedostaneme určité upresnenia v nasledujúcich týždňoch od komisie, vo všetkých stanoviskách, ktoré budeme predkladať, budeme hovoriť to isté. Je to vynikajúci projekt, ale nie sú naň peniaze. A preto podporujeme realizáciu tohto projektu za podmienky, že bude mať dosť peňazí. Toto je situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. Nie je to nič príjemné, samozrejme. Táto situácia. Existujú tu aj presné otázky týkajúce sa čísiel rozpočtových položiek zo strany ďalších partnerov, či už sú to súkromní partnery alebo Európska vesmírna agentúra. A v rámci tohto financovania tá časť, ktorá pôjde v roku 2011 z nášho rozpočtu, e, tieto otázky sa týkajú tejto časti rozpočtu. Ja sa chcem spýtať, či zástupca komisie, ktorý je tu, už by sa mohol k tomu vyjadriť alebo či by sme mohli požiadať spravodajcu, samozrejme spolu e, s komisiou, aby nám poskytol písomný výkaz, tak aby sme mali tieto upresnenia ešte pred hlasovaním. Pripomínam, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je 2. február, teda budúci týždeň a hlasovať vo výbore by sa malo 4. marca. Nie je to teda naliehavé, nie je to zajtra ráno, ale napriek tomu tie informácie potrebujeme. Komisia, môže sa niekto vyjadriť, pán generálny riaditeľ? Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o prvý bod, chcem povedať, že komisia nemôže robiť návrhy ani financovať. Mohli by sme mať finančné návrhy, ktoré by sa vám nepáčili, ale to už bude závisieť od parlamentu ako rozpočtového orgánu. Vždy ale robíme návrhy, ktoré sú upravené podľa rozpočtu a to je tak aj v prípade programu GMES. Pokiaľ ide o upresnenia, ktoré žiadate, mám určité údaje pred sebou, ale obávam sa, že by to bolo skôr nudné a komplikované a mohli, mohlo by to byť zdrojom nedorozumenia prípadne. Ja teda navrhnem rozdať e, tabuľku, ktorá vysvetlí rozdiely medzi financovaním rozvojových aktivít a financovaním operatívnych e, aktivít programu EMS. To je tých 57 miliónov eur, ale myslím si, že pardon, 107 miliónov eur. E, Chcem povedať k tým 107 miliónov eur, že je to v rámci marže. Máme tu 25 miliónov eur z programu CIP a potom 85 miliónov, ktoré budú z marže. Opakujem, že vám poskytneme ešte kompletné údaje, pán predseda, vo forme výkazu. Ďakujem, hovorí predseda. Dôležité sú, bohužiaľ, vždy čísla. Musíme teda si nájsť iný dôvod na to, aby sme mohli byť veselí. Pán spravodajca, môžete sa vyjadriť k tejto rozprave? Áno, najskôr sa chcem poďakovať kolegom za ich vyjadrenia, ktoré sú užitočné a ďakujem aj komisii za to, že urobili určité upresnenia ohľadom tých 107 milión eur. Chcem ale zopakovať, že v tomto programe sú dve fáze. Je to jedna časť, ktorá sa týka výskumu a vývoja, ktorá má 209 e, miliónov eur a z toho tých 166 e, už bolo minutých a potom je tu 43 miliónov z mm, okruhu e, vesmír. Ako pripomenula komisia, je tu aj operatívna časť, e, ktorá začne v roku 2011 a keďže máme túto operatívnu časť, potrebujeme dodatočnú obálku 107 miliónov eur a aby som reagoval na tú otázku, 10 miliónov rok 2011, 41 rok 2012, 56 miliónov rok 2013. Takto je to rozdelené. do roku 2013 je teda 1,6 miliard eur. Čiže, aby som reagoval ešte na tú ďalšiu otázku, okrem operatívnej fáze je tam aj výskum a vývoj a z toho ešte ostávajú určité rozpočtové prostriedky, ale potrebujeme určitý syntetický výkaz, kde by sa zhromaždili všetky konkrétne prvky, aby sme vedeli, akým spôsobom môžeme financovať túto európsku vesmírnu politiku. Napriek tomu, alebo v každom prípade vám ďakujem za informácie. Ďakujem kolega. <clears throat> Myslím si, že všetky tieto e, čísla musíme dať na papier tak, aby sa k tomu každý mohol vyjadriť. Pripomínam, že lehota na e, pozmeňujúce návrhy je 2. február. 4. marca sa bude hlasovať vo výbore a potom v ITRE sa bude hlasovať 17. a 18. marca. Takže to bol bod 8 a teraz Jean-Luc Dean. Ja som mu slúbil, že jeho bod bude o 5. Už je 5 hodín 6 minút, takže Jean-Luc teraz dostane slovo k téme, kde potrebujeme jeho veľké politické skúsenosti. Alokácia, pardon, stanovenie hrubého národného dôchodku. V súčasnosti vo Francúzsku e, počítame tak ako Nepálčania náš hrubý národný dôchodok. Nepal má najväčší HND na svete. Podľa spôsobu, ako to počítajú, napriek tomu, že polovica obyvateľstva žije v chudobe. Jean-Luc, už 10 rokov sa zaoberáme túto témou, ako vypočítať ten hrubý národný dôchodok. Ako som povedal, je to téma, ktorá už má históriu, pretože právny základ bol vytvorený v roku 98. Ide o spôsob výpočtu hrubého národného dôchodku, na základe ktorého sa vypočítava časť vlastných zdrojov Európskej únie. Ide o to, aby sme časť služieb poskytovaných finančnými službami Nazývame to skratkou FISIM eh, v angličtine. Eh, teda právny základ bol vytvorený v roku 1998, bol pozmenený v roku 2005 a vytvorila sa takisto fáza na pozorovanie efektov eh, pri výpočte HND E, táto fáza už bola realizovaná a táto skúšobná fáza a komisia sa domnieva, že výsledkom tejto e, e, skúšobnej fázy sú naozaj veľavravné výsledky. Až doteraz sa domnievam, že neboli problémy. Komisia má určitú logiku vo svojom návrhu, navrhuje zaviesť tieto prvky od 1. januára 2005 na základe toho, že právny základ teda už bol v roku 98. V každom prípade však uvedomuje sa, že rozhodovací postup je e, jednomyseľnosť e, so súhlasom parlamentu a preto v rade teraz už je zhoda v tejto téme, ale na druhej strane existuje aj značná opozícia voči retroaktivite tohto výpočtu. Vieme z kontaktov, že v rade už je súhlas s tým, aby to začalo platiť v roku 2010. Táto téma podľa mňa nie je až tak dôležitá, aby sme sa hádali o retroaktivite, ktorá by mohla byť E, spochybnená právne. Preto ja navrhujem, aby sme dali pozitívne stanovisko k návrhu komisie. A mali by sme podporiť e, konsenzus v Rade od 1. januára 2010. Myslím si, že nemá zmysel sa hádať o otázke retroaktivity. Merci Jean-Luc. E, ďakujem Jean-Luc, teraz Joran. Mal som jednu otázočku pokiaľ ide o charakter tohto rozhodnutia, právny základ, pretože je to rozhodnutie o vlastných zdrojoch a v tom prípade je na to potrebná ratifikácia. Ak je to implementujúce rozhodnutie o zdrojoch, tak Európsky parlament iba dáva súhlas. A ak je to iba štatistická otázka, potom je to spolurozhodovanie, nie? Takže mohol by mi prosím niekto povedať, aké rozhodnutie to je? Pán spravodajca? Bola tu diskusia s právnou službou a vznikol konsenzus o tom, že to spadá do konsenzu v komisii a v tomto prípade ide skôr o štatistickú otázku. Ide o ten základ, z akého vychádza ten výpočet. Takže takto to vykladá právna služba. A ide teda o výpočet, je to skôr štatistický prístup, takže takto k tomu treba pristupovať. Merci de cette précision. Ďakujeme za upresnenie. Je to teda rozhodnutie, ktoré podľa nás je najmä štatistické a preto e, platí preto právny základ pre štatistiky a nie právny základ pre vlastné zdroje. Domnievam sa, že návrh spravodajca je dobrým návrhom, opiera sa o zdravý e, rozum, možno niekto chce prehodnotiť na základe novej definície HND čo majú prispievať členské štáty, ale myslím si, že spravodajca to vie dobre, teda je dobré, aby sme to aplikovali od roku 2010 v súlade s konsenzom, ktorý dosiahli členské štáty na rade. Chápem to tak, že je to naliehavé, Európska komisia naliehavo potrebuje vedieť, na akom základe má vypočítavať návrh rozpočtu. Juta? Ďakujem. Chcela som povedať iba jednu vec rýchlo, aby nedošlo k nedorozumeniu. Možno to ale bolo v tlmočení. Jean-Luc hovoril teraz o tom, ale ja hovorím, to nie je iba čiste štatistika, pretože sa mení vypočítavací základ, za, zapracováva sa tam viac ako kedysi. Čiže nie je to iba štatistika, čistá štatistika pretože inak by na to platilo spolurozhodovanie a museli by sme túto celú vec opäť otvoriť. Ale to už sme raz skúmali, asi si na to niektorí spomínate, už je to dávnejšie, ale ako to mám povedať, e, toto nám nepomôže v tejto téme. Jedna vec je jasná, to asi potvrdí aj komisia. Komisia si želá retroaktivitu vo výpočte, pretože potom z toho vyjde väčšia suma pre európsky rozpočet. Ja sa domnievam, že práve preto rada chce, aby tento nový výpočet vstúpil do platnosti až v roku 2010. Myslím si, že túto bitku nevyhráme a preto e, podporujem názor Žana Luka. Nemá zmysel veľmi bojovať, ale opakujem, nie je to iba čistá štatistika. Oui, Samozrejme, že dopady budú značne, značné. Pozrite sa napríklad na grécky problém. Takže Jean-Luc e, urobil návrh 4. februára musíte dodať pozmeňujúce návrhy. Vo výbore sa bude hlasovať 23. februára a na plenárke sa bude hlasovať počas prvej plenárky v marci. Čiže e, takýto máte ešte čas. Ďakujem, Jean-Luc. Tým sme uzavreli bod 7 a teraz postúpime k bodu 10. A v tomto prípade Juta zastupuje Edith Hercog v, prepačte, Áno, je to tak. Je to riadenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie. Ehm, Ďakujem pekne. Už viem, prečo je tu takéto váhanie zo strany predsedu. Teda prečo pod chvíľkou váhal. Je to preto, lebo v programe ešte máte uvedenú Edith Hercog ako spravodajkyňu pre naše stanovisko. Je to nový úrad pre Galileo. Edith Herzog je našou stálou spravodajkyňou pre Galileo, ale táto téma tu je skôr pre mňa, pretože ja sa zaoberám agentúrami, lebo ide čisto o túto agentúru v tomto prípade. Hneď na úvod poviem, že písomný podklad bude pripravený budúci týždeň. Áno, budúci týždeň to bude asi. A na najbližšej schôdzi to budete mať k dispozícii. Ešte raz chcem pripomenúť, že sme kedysi, keď Galileo ešte bol PPP, projektom súkromno-verejného partnerstva, tak vtedy sme rozhodli o tom, že tu má byť aj nejaký úrad, ktorý má byť nezávislý od komisie a ktorý bude administrovať a hodnotiť tento program, určité aspekty tohto programu. Galileo už nemá formu PPP. Ide teraz o výlučne európsky projekt, plne európsky projekt. No a my sme si teda na základe tohto vývoja povedali, že tento úrad nezávislý od komisie už nemá absolútne žiadnu hodnotu. Členské štáty na tom už ani netrvali, aby tento úrad vznikol, aby tu teda bola takáto nezávislá inštitúcia a komisia jasne právom poukázala na to, že Teraz je situácia odlišná, keďže všetko ide cez európsky rozpočet. Tí, ktorí boli členmi tohto výboru už aj v minulom funkčnom období, si pamätajú, že sme viac než raz e, vyzývali komisiu, aby nám predstavila zmenenú štruktúru agentúry Galileo. Teraz s tým komisia konečne prišla a o tom teda budeme hovoriť na najbližšom zasadnutí nášho výboru. Pripravím ten dokument, ako som už spomínala, a predpokladám, že zase raz predložíme pozmeňovacie návrhy v takom istom zmysle ako vždy, pokiaľ ide o agentúru. Takže na teraz len také krátke vysvetlenie, prečo sa vôbec toho témou zaoberáme práve teraz. Bien, Ďakujem. Nikto sa nehlási? Chcem sa poďakovať Jute a povedať, že cieľom správy je o upraviť štatút zloženie agentúry. Viete, že sa dlho rokovalo o spustení programu Galileo a o jeho riadení. A nakoniec iniciatíva predchádzajúceho výboru pre rozpočet mala za výsledok, že peniaze idú plne z rozpočtu e, spoločenstva. Je to e, prvý nástroj priemyslu, priemyselný nástroj, ktorý ide z nášho rozpočtu a veľmi dlho sme hľadali dobrý spôsob fungovania. Gestorský výbor, je, výbor ITRE bude hlasovať 4. marca a preto je nutné, aby na ďalšej schôdzi sme prijali e, stanovisko e, z bodu 10. No a teraz pristúpime k poslednému bodu, je to pod 9. A Reimer Böge nám teraz predstaví E, témy, ktoré sa týkajú Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Reimer? Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Komisia 22. januára predložila tri návrhy o mobilizácii fondu na prispôsobenie sa globalizácii, respektíve o nich rozhodla. Sú to tri oddelené návrhy a tým komisia chcela zohľadniť želanie parlamentu, čo vítam a poukazujem na to, že podľa mojich vedomostí sa teraz sa preverujú ďalšie návrhy na podobnú tému, ktoré čoskoro budú predložené pravdepodobne. No a výbor pre zamestnanosť pravdepodobne 27. teda ešte tento týždeň odovzdá svoje stanovisko, no a v neradových prípadoch to bolo vždy veľmi precízne a detailné, takže aj na nasledujúcom zasadnutí výboru ešte pred hlasovaním si vo všetkých detailoch vypočujeme, a vrátime sa k pripomienkam výboru pre zamestnanosť. Štvrtá vec, čo sa týka časových podmienok, tak sú to tri oddelené návrhy do dva z Litvy, jedna sa zaoberá, jeden sa zaoberá stavebným priemyslom, a zaoberá sa stratou pracovných miest v oblasti výstavby chladi- chladiarenských zariadení. No a, a ďalší je z Nemecka, len tretí je z Nemecka a zaoberá sa automobilovým priemyslom. No a už ten dizajn sa drží na trhu už 30 rokov, čo je skutočne neuveriteľné. No a, ale také sú spomienky, ktoré mám. No a No a je tam časový rozdiel od 23. júla do 23.9. No a ďalší prípad je z Augustana no a ja myslím, že zástupcové komisie sú ešte tu a rád by som si od nich vypočul, aké sú dôvody. Pretože ja keď sa pozriem na to, že prvý návrh z Litvy stáva budovanie chladenejských zariadení, e, tak tam je 600 prepustených, z nich 480 dostalo, alebo malo by dostať podporu z tohto fondu, tak e, pravdepodobne aj napriek e, zjednodušeniu postupov, na ktorom sme sa pred niekoľkými mesiacmi dohodli, tak využitie výnimky bolo udelené, pretože tí postihnutí zamestnanci viac menej prišli o miesta v dvoch fázach a podľa článku 2a sa neuplatňuje tento článok, ale e, tá nejaká výnimočná doložka e, v rámci 2c sa hovorí, že je možné uvoľniť prostriedky z Fondu na prispôsobenie sa globalizácie, keď podľa článku A a B e, nie sú splnené podmienky, ale e, situácia je e, závažná pre lokálne hospodárstvo. No a v Litve už objavili sa podobné prípady aj v textilnom priemysle, kde globalizačný fond bol využitý, takže aj z tohto hľadiska je to správne, že sa uplatnila tá výnimka a predpokladá sa celková suma vo výške 285 tisíc približne 285 tisíc, 258 tisíc eur. V Litve 651 eh, postihnutých alebo prepustených, 480 má dostať podporu z tohto fondu na druhej strane stavebný priemysel v Litve, e, čo a to máte všetko vo svojich podkladoch, tak tam na jednej strane e, na základe článku 2b 1612 e, postihnutých v 112 podnikoch v 128 a z nich len 806 dostane podporu z fondu. Takže jedenkrát pomerne vysoké čísla a v druhom prípade len polovica. A preto by som bol rád, keby nám komisia vysvetlila, ako prišla k týmto číslam a čo sa stalo s tými ďalšími, či oni len tak e, zmizli. Čiže prečo sú tieto čísla tak mimoriadne rozdielne. V e, tom druhom prípade sa jedná o 1,118 e, milióna eur. No a No a prípad, tento druhý, sa dostal, mm, alebo bol schválený o dva mesiace skôr ako ten predchádzajúci. No a mm, ten tretí prípad v Nemecku dve, e, alebo dva podniky, e, ktoré sú postihnuté rovnakou problematikou. 2476 e, prepustených zamestnancov v dvoch podnikoch, z ktorých dostane 1793 podporu a v celkovom objeme 6,1,99 milióna eur. No a zdá sa, že podmienky na prvý pohľad sú splnené, ale pri detailnejšom hodnotení výboru pre zamestnanosť na následovnom zasadnutí sa k tým budem ešte zaoberať, pretože ja som tie podklady dostal k dispozícii len dnes ráno, ale bol by som rád, keby nám komisia tieto krátke alebo tieto pripomienky mohla zodpovedať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Alvaro požiadal o slovo a potom sa obrátime na komisiu, či je schopná odpovedať na otázky ohľadom čísel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja už nemôžem nič dodať k tomu, k tým jednotlivým bodom, čo povedal spravodajca k týmto druhým prípadom. Ja nechcem ani predbiehať, pretože výbor sa bude zaoberať v apríli týmto fondom a je správne ale povedať, že v minulý rok minulý rok bol um, to bol len taký začiatok, a pretože tento rok zažijeme skutočné peklo na zemi, čakáme že nebudeme jediní v Európe. No a keď je už teraz komisia, mohli by si nám teraz eh, poskytnúť určitý prehľad a váš odhad, ako to bude teraz fungovať. Máme nulovú maržu a globalizačný fond eh, a financovanie je mm, to len s transferom, čiže nie je na to nejaký, nejaké, nejaká vlastná položka alebo vlastný, vlastný rozpočet. Takže to by ma zaujímalo, pretože nevzniká tu nejaký nárok, tak ako napríklad v v prípade spoločnej podnohospodárskej politiky. Ak by nám to komisia mohla zodpovedať, bolo by to vynikajúce. Ak nie, tak dúfam, že to urobia v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem aj ja mám otázku pre spravodajcu alebo pre komisiu. V, v druhom dokumente Litva hovorí sa tam o stavebných činnostiach fond je na e, prispôsobenie sa globalizácii. Čiže normálne je to určené skôr pre priemyselné odvetvia, ktoré sú poškodené konkurenciou z cudziny a bežne stavebné činnosti, malé podniky v oblasti stavebníctva nie sú obeťou zahraničnej konkurencie. Samozrejme, že chceme pomôcť Litve v ekonomickej kríze, to je jasné, ale je tu otázka, či tento nástroj je ten pravý pre riešenie tohto problému. K týmto otázkám komisia, máte nejaké pripomienky? Pán generálny riaditeľ a potom pán Böge. Ďakujem. Mám tu tri vysvetlenia a potom dám slovo kolegovi z DG eh, pre zamestnanosť. Prvá vec, pokiaľ ide o žiadosť Litvy a o lehotu, ktorá je potrebná na vybavenie žiadosti z 23. júla. Pokiaľ ide o podnik Karman a ďalšiu žiadosť, ktorá sa týka ktorá bola predložená 23. septembra 2008. Odpoveď je ľahká. Sú tu určité technické detaily, ktoré boli nutné na to, aby bol spracovaný spis a toto sme žiadali od litovských orgánov. Vtedy boli zrovna prázdniny a preto odpovede sme dostali neskoro a to je dôvod, prečo komisia nemohla spracovať tento spis rýchlejšie. Nemala totiž všetky informácie, ktoré potrebovala na to, aby ukončila tento, e, túto žiadosť. Pokiaľ ide o čísla, ale kolega to potom ešte upresní, Nachádzame sa v takej situácii, ako, ako sme už diskutovali. Existuje tu rozdiel medzi počtom pracovníkov, ktorí boli priamo postihnutí opatrením, teda prepustením v dôsledku hospodárskej situácie. A potom tu máme iný počet pracovníkov, ktorí môžu dostať túto pomoc. Niektorí, ako vieme, už našli iné zamestnanie a preto vlastne nepotrebujú túto podporu. Ale možno môj kolega z DG pre zamestnanosť bude schopný uviesť presnejšie informácie, pokiaľ ide o špecifickú situáciu v týchto prípadoch ak dovolíte, pán predseda. Uh, nech sa páči. Ako ste viete, tak členské štáty majú 10 týždňov po referenčnom období na predloženie žiadosti, no a podľa, počas týchto 10 týždňov zhromažďujú údaje a vypracovávajú a zistujú, koľko ti, koľkým budú mať záujem o tie opatrenia. No a keď členské štáty získavajú skúsenosti pri implementácii globalizačného fondu, rovnako si uvedomili, že nie je potrebné do rozpočtu zahraniať maximálny počet osôb, ale je lepšie sústrediť opatrenia na tých zamestnancov, ktorí tie opatrenia dodržiavajú. No a teraz sa, sa uskutočňujú im rozhovory so zamestnancami a získavajú sa informácie o tom, aké opatrenia by im, by im pomohli a uplatňujú sa na tých zamestnancov, ktorí majú skutočne záujem. Takže cieľovou skupinou sú tí zamestnanci, ktorí už preukázali záujem o účasť v programe. Ostatní, ako sme už povedali, už možno si našli inú prácu alebo sa rozhodli, že prišiel čas na odchod do dôchodku. Takže oni nepreukazujú e, nejaký záujem o tieto opatrenia. No a ja myslím, že rovnako zaznela otázka, e, koľko žiadostí očakávame v nasledujúcich mesiacoch. My si uvedomujeme množstvo prípadov v rôznych členských štátoch a diskutujeme teraz s viacerými, e, ktorí, a ktoré sa skutočne aj stanú realitou zatiaľ nevieme. To bude znamenať a závisieť od rozhodnutia členských štátov. Ale uvedomujeme si a vieme, že minulý rok sme dostali 29 žiadosti a z týchto menej ako polovica e, bola doteraz predložená rozpočtovému orgánu, takže spracovávame všetky žiadosti, ktoré sme dostali, plus očakávame samozrejme nové. No a čo sa týka stavebného priemyslu alebo stavebníctva, tak je pravdou, že e, nie je to tradične, tradične postihnutý sektor obchodnou globalizáciou, ale ako viete, tak predbežné nariadenie minulý rok stanovilo, že tá kríza, kde, kde sa očakávalo, že bude pokračovať do konca budúceho roku, tak tí zamestnanci, ktorí sú priamo pre, prepustení ako následkom finančnej a hospodárskej krízy, sa stávajú tiež predmetom, predmetom tohto nariadenia ako tých, ktorí prišli o miesto následkom globalizácie. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Nemá tiež pripomienky? Je to len prvá výmena názorov. Budeme mať možnosť ešte sa vrátiť k jadru témy a k tým upresneniam. Ak už nemáte e, pripomienky, odročujem schôdzu do zajtra rána do 9. hodiny. Prosím všetkých poslancov, aby prišli, aby, boli, e, aby prišli na čas, pretože budeme hlasovať a ešte chcem zdržať trošku koordinátorov, takisto spravodajcov na rozpočet e, na rok 2010 a 2011. Najmä ide o pána Maňku, pretože tu máme e, neočakávaný bod na programe rokovania a samozrejme aj členovia predsedníctva by tu mali ostať.